v Bangladeši. Slovo dávam pánovi Langemu ako spravodajcovi na 5 minút. Vážený pán predseda, pani komisárka, milí kolegovia a kolegyne, my všetci eh, podľa mňa ešte stále sme pohoršení nad tým, čo sa stalo v Rána Pláse v Bangladeši. Mnohé ďalšie nehody podobného druhu sa stali a pre nás, ktorí produkujeme textil, žijeme e, v, a preto nás to veľmi pohoršuje a podľa mňa je dôležité, aby sme potom e, po tej nehode v Rana Plaze spoločne konali a aby sme sa snažili o kompakt udržateľnosti, aby to bolo sprevádzané aj dohodou e, príslušného charakteru, aby sme mohli zabezpečiť to, že dojde k zlepšeniu pracovných podmienok v Bangladeši. Zajtra nás čaká tretie nadväzné stretnutie o tomto kompakte a ja dúfam, že to bude úspech, ale môže to byť úspech jedine vtedy, keď tu budú jasné dohody, ako budeme pokračovať. A to je dôvod, prečo dnes sme tu. E, určite došlo k napredovaniu v kompakte. Mali sme tu zmeny e, e, zákonov o pracovných podmienkach, máme tu nové odbory, ktoré boli založené. Myslím si, že hlavne pokiaľ ide o otázku odmenovania a pracovných podmienok, je tu aj otázka možnosti kolektívneho vyjednávania. Toto je zásadné pre zlepšenie, aby sa toto presadilo. Máme tu zvýšenie minimálnej mzdy boli sme svetkami zvýšenia minimálnej mzdy a vďaka teda tejto dohode v 1700 fabrikách boli inšpekcie zlepšenia e, bezpečnosti budov, e, ale aj čo sa týka požiarnej bezpečnosti. Takže dosiahli sme určité kroky, avšak Medzinárodná organizácia práce nám pripomína, aby sme sa postarali, alebo aby sme si všimli, že sú ešte veľké nedostatky a chvála mm, Bohu, komisia to v liste veľmi mm, jasne sformulovala. Takže e, podľa mňa vôbec nie je možné, že na jednej strane Bangladeš využíva uh, tie tarifné preferencie veľmi šikovne. Zaznamenali sme miery rastu e, v posledných troch rokoch 6,6 A na druhej strane povinnosť alebo záväzok e, vyplývací zo systému GSP čo sa týka e, situácie a práv pracujúceho ľudských práv, teda neplní Bangladeš tieto záväzky. Poukázali sme na to na poslednom pléne, že teda očakávame že vzniknú záväznejšie pravidlá na dodržiavanie kritérií udržateľnosti a obozretnosti e, podľa e, usmerení OECD a aby aj náš systém preferencií sa viac orientoval na dodržiavanie e, práv zamestnancov. To budeme musieť zobrať do ak nedôjde k nejakému pokroku. Nemôžeme predsa LDC najmenej rozvinutým krajinám tolerovať všetko, treba vyhodiť nejaké dôsledky. Takže e, je tam niekoľko takých problematických zón, ako to vyzerá s právami mm, zamestnancov v tých mm, zvláštnych exportných zónach. Je tam síce teraz nejaký pohyb, e, a síce, že e, vláda chce ešte mm, sa zamyslieť na to legislatívou, ale nesmú vzniknúť nejaké dve triedy pracovného práva takisto registráciu, problémy s registráciou odborov. Eh, tam eh, sa musíme na to pozrieť. A represie proti odborárom a ďalším Bangladeši, ku ktorým prišlo, to tiež nie je akceptovateľné. Takže naša otázka naozaj znie, ako môžeme zlepšiť implementáciu, ako môžeme zabezpečiť, že pripomienky MOP sa zrealizujú a osobne si myslím, že tento akord, túto dohodu musíme predložiť aj e, na, e, po maj 2018, pretože práca ešte nie je hotová. Čiže to sú naše otázky pre komisiu. Nech sa páči. Grazie, buonasera Ďakujem, pekný večer vám všetkým. Ďakujeme pánovi poslancovi Langemu a teraz pani Malmström za komisiu. Eh, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení poslanci. Ďakujem, že ste dali túto otázku na prokon dňa. Ďakujem za hlasovanie za kompakt a ďakujem za podporu Bangladešu. Ako viete, komisia sa zaviazala e, rešpektovať medzinárodné pracovné e, štandardy, takisto aj v pracovnej politike Európskej únie. Máme k dispozícii rozličné nástroje v tomto ohľade, máme špecifické partnerstva, máme hm, samozrejme k dispozícii v neposlednom rade aj tento kompakt. Samozrejme, zdieľam vaše výhrady, pokiaľ ide o e, m, hm, pracovné práva a ich nedodržiavanie v Bangladeši. E, e, organizácia práce invokovala osobitý paragraf ohľadom Bangladeše, ktoré sa týka odborov a práve kolektívneho vyjednávania. To e, vítame a takisto vítame aj to, že poslanci e, z Európskeho parlamentu navštívili Bangladeš. A to posolstvo, ktoré ste vyslali, je nesmierne silné, pretože naozaj umiestňuje práve túto záležitosť na program dňa a takisto šíri povedomie. A samozrejme e, to samozrejme pohyňa vpred aj e, bangladešskú vládu. Takisto e, chápem aj veľmi dôležité, aby e, vláda Bangladeša rešpektovala základné práva pracovníkov a zamestnancov. Samozrejme, z Bangladešu vyšla už aj určitá pozitívna správa na pracovnom fronte. Je to tripartitná dohoda a fakt, že sa E, pripravuje aj e, úprava špeciálnych exportných zón, tak aby boli v súrade s Medzinárodnou organizáciou e, práce. Vytvorila sa platforma na dialog medzi sociálnymi partnermi a vzhľadom na to, že sa pripravujú na novelizáciu celkového prac, pracovného zákonníka, zákonníka práce. A takisto sa pripravuje aj špeciálny mandát e, a zdá sa, že tento bude e, pokračovať e, v duchu všeobecnej dohody. No ale samozrejme to nestačí. Potrebujeme neustálu a nepretržitú tendenciu zlepšovania a potrebujeme na tom pracovať zajtra, ako pán Lange už naznačil. Máme následné stretnutie kompaktu e, vysokej udržateľnosti, ktoré samozrejme poukáže na to, kde sa momentálne nachádzame a ako vnímame naše budúce e, vyhliadky. E, povedali sme bangladežským orgánom, že očakávame od nich okamžitý pokrok v práve s ohľadom na práva pracovníkov. Samozrejme, nečakáme, že zmena príde zo dňa na deň, ale potrebujeme jasnú e, stratégiu s jasne stanovými, stanovenými časovými mil, milníkmi. Musí tu byť e, priorita, aby sme mali e, rýchlu registráciu odborových zväzov a takisto zabezpečili, že bude riadne vyšetrované a riadne postihované akékoľvek porušovanie pracovných práv. A takisto chceme revidovať a zúčastniť sa a monitorovať zmenu e, práce, zákonníka práce Bangladešu. Takisto táto stratégia by mali e, facilitovať e, e, iniciatívu investície v súkromnom sektore, tak ako to bolo zachodené v pôvodnej dohode. E, samozrejme, mandát, ktorý poskytuje táto dohoda, môže byť rozšírený a predlžený a samozrejme chceme aj naďalej podporovať dialog o zodpovednom podnikaní. Takisto aj pre, preverujeme možnosti zorganizovať technické workshopy v spolupráci s OECD ohľadom due diligence a Eh, usmernení o eh, férových nákupných praktikách. Takisto v prvom rade sa musíme eh, spoliehať na špecializované organizácie, ako je Medzinárodná organizácia práce, ktorá spolupracuje úzkým spôsobom s bangladežskou vládou. Tento kompakt tvorí veľmi dôležitý rámec aby Bangladeš eh, mohol hovoriť s medzinárodnými parlamentami, eh, s medzinárodnými organizáciami ohľadom eh, pracovných štandardov. Musíme stanoviť samozrejme rozumný časový rámec a komisia si musí overiť, aké kroky môže prijať. Máme k dispozícii nástroje, ku ktorému môžeme využiť, ako je napríklad nariadenie JSP. To samozrejme dáva možnosť stiahnutia obchodných eh, preferencií v prípade systematického porušovania ľudských a pracovných práv. To je nástroj, ktorý máme k dispozícii a dúfam, že ho nebudeme musieť nikdy E, využiť a že uvidíme nejaký pokrok v Bangladeši a dúfame, že zajtrajšie stretnutie e, prinesie určitý e, pokrok. Ale monitorujeme to veľmi úzko. Ďakujem za túto rozpravu, ďakujem za túto diskusiu a ďakujem za vaše angažovanie sa v tomto ohľade a ja dúfam, že budeme aj naďalej spolu spolupracovať a spoločne sa nám pozarí vyslať jasné posolstvo ktoré príde na stôl bangladežskej vláde. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz si vypo, vypočujeme politické skupiny. Pán Ruáš za EPP, nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi poďakovať sa pánovi Karimovi za prácu, ktorú odviedol e, v ohľade na e, kompakt udržateľnosti ešte od roku 2013. A v apríli v roku 2013 nesmieme zabúdať na, na to, že viac ako 11 tisíc eh, ľudí eh, zahynulo v eh, prípade nešťastia práve v roku 2013 a musíme zabezpečiť to, aby sa takáto tragédia už viac neopakovala. Preto je veľmi dôležité a vhodné, že máme takúto rozprávu pred zajtrajším stretnutím v Dáke. A komisárka, chcel by som sa opýtať, a táto otázka smeruje na celú komisiu, akým spôsobom zabezpečíme, že nepolavíme v tej práce, e, ktorú máme rozpracovanú s bangladežskou e, vládou. A samozrejme, e, pokiaľ bude neochota E, implementovať tieto opatrenia zo strany bangladežskej vlády, musíme vyvinúť príslušný trak e, aj zo strany Medzinárodnej organizácie práce, tak aby pracovníci v tejto krajine mali e, dôstojné podmienky, pretože musíme samozrejme sledovať jednotlivé zhody v jednotlivých oblastiach, ktoré sa týkajú jednotlivých častí kompaktu. Napriek tomu pokroku, ktorý sme sa Eh, ktorý sme dosiahli, predovšetkým bezpečnosť budov. Eh, eh, myslím si, že v tomto ohľade môžeme pogratulovať bangladeským orgánom. Musíme dosiahnuť aj veľmi hmatateľné benefity v tejto oblasti, ale musíme zabezpečiť, aby takéto prínosy boli neustále rozširované a neustále boli implementované, predovšetkým v oblasti práv pracovníkov. Na to je nevyhnutná zmena zákonníka práce, aby sa prijalo jednotlivé opatrenia Medzinárodnej organizácie práce, predovšetkým o kolektívnom e, vyjednávaní a zabezpečiť predovšetkým e, právny štát a vymožiteľnosť e, práva pri boji proti korupcii pri predchádzaní arbitrárnym zatýkaniam. A chcel by som ešte poukázať na to, že tieto zákony, ktoré riadia tieto voľné exportné zóny, E, musia byť medzinárodne e, akceptované a aby boli nahlasované aj prípadné porušenia. Ďakujem veľmi pekne za skupinu SND, pán Jongerius, nech sa páči, minúta a pol. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Už je to 4 roky, e, odkiaľ, odkedy kompakt bol odštartovaný. Musíme čeliť tomu, že pracovné podmienky v Bangladeši sú stále pomerne zlé a v niektorých prípadoch sa dokonca zhoršujú. Našťastie Európska komisia to e, uznáva a list, ktorý bol zaslaný e, veľvyslancovi e, Bangladešu v Bruseli prostredníctvom generálneho riaditeľstva MPDV upozorňujú krajinu na to, že aby sa do 18. mája uskutočnili významný pokrek a to tak, aby bola eh, eh, prijatá taká stratégia v oblasti zákonníka práce, ktorá sa vysporiada s týmito nedostatkami. Eh, pokiaľ sa tak nestane, dojde k oficiálnemu vyšetrovaniu JSP. A boli sme upozornení zároveň na to, že bangladežská vláda odmietla takéto vysporiadanie sa so situáciou, avšak nepodnikli žiadne významnejšie kroky. Ale samozrejme, e, ešte majú stále nejaký čas do 18. mája. Ale moja otázka na komisiu je následovná. Čo sa stane e, e, po zajtrajšom dni, ak nedostaneme od bangladeskej vlády žiadny iný výsledok? Zopakujete tie návrhy, ktoré ste predstavili v liste komisii spred dvoch mesiacov. Ďakujem, pán poslanec Karim za EKR, minútu 30. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, je nám vždy veľkým potešením privítať vás v pléne a samozrejme vítam veľmi otvorený spôsob diskusie ohľadom obchodných záležitostí, ktorú vediete s Európskym parlamentom a aj informácie, ktoré dostávame. Čo sa týka Bangladeša, toto je naozaj E, príbeh, e, ktorý je taký dvojsečný. Na jednej strane my, ako Európska únia, ako samozrejme tento parlament, e, je niečo, na čo môžeme byť naozaj hrdí, pretože naozaj napomáhame rozvoju a zabezpečujeme, že práve tí najznevýhodnenejší ľudia bangladežskej spoločnosti sú v súčasnosti v situácii, kedy si môžu naozaj čestne zarobiť a to hrdo. To je niečo, čo do, to, do čoho táto snemovňa naozaj veľa investovala. Keď sa pozrieme na tie významné pokreky, musíme sa však aj pozrieť na to, kde sa momentálne nachádzame. A je pomerne jasné, že buď e, Bangladeš, respektíve bangladešská vláda nepočúva, alebo vedome nepočúvajú, alebo vôbec nechápu, čo im chceme povedať. A preto chcem vyslať veľmi jasné posolstvo. Ale nechcem zachádzať do detajlov, na to je komisia, ale chceme povedať Bangladešu, že my nechceme vidieť situáciu, kde, kde e, aj napriek tomu e, pokroku e, sa neustále dostávajú k negatívnym výsledkom. My chceme k Bangladešu e, zachovať otvorené dvere. Prosím, vypočujte naše posolstvo, reagujte pozitívnym spôsobom, aby sme mohli samozrejme pokračovať v nastúpenej cesti pokroku. E, pán Sanchez, jedna minúta pre vás. Ďakujem pekne. Naozaj, pre 4 rokmi e, pracovníčky z Bangladešu, najmä v tom textilskom e, sektore, E, mali veľmi dramatickú situáciu a platí to aj naďalej, hoci niektorí to inak e, popisujú naozaj tieto práva, či už odborárske alebo sloboda prejavu a tieto ďalšie veci. To vlastne v Bangladeši vôbec neexistuje. Sa tam e, ľudia mučia, vy, e, vydierajú, ničia, či už sú to e, nejakí odborári alebo bojovníci za ľudské práva. Pani komisárka povedala pekné slova, ale naozaj by sme mali začať e, e, okamžite konanie, pokiaľ ide o nedodržovanie e, základných ľudských a pracovných práv. Máme k tomu medzinárodné dohovory nakoniec. Máme tu rôzne dobrovoľné dohody v sektore textilu, ale tie nefungujú dostatočne. Minulý týždeň viac ako 500 členov poslancov Európskeho parlamentu sme navrhli komisii, aby navrhla povinnú legislatívu, pokiaľ ide o tento dodavateľský reťazec a kontrolovanie ho e, v rámci textilu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani Sanchez a teraz za zelených e, pani Haudi, Heidi Hautala. E, pán predsedajúcej komisárka, chceli by sme vám zaželať naozaj veľmi veľa síl na zajtrajšie stretnutie, kde bude Európska komisia hovoriť o dosiahnutom pokroku v oblasti záväzkov, ktoré Bangladeš prijal. Je tu jasný zoznam požiadaviek zo strany Európskeho e, parlamentu. Súhlasila by komisárka s tým, že pokiaľ nedôjde e, k viditeľnému pokroku e, pre naše požiadavky, môže nastať aj taká perspektíva, kde Európska komisia sa obráti na Medzinárodnú organizáciu práce a požiada o vyšetrenie medzinárodného E, pracovného práva. Myslím si, že by sme toto nemali brať na ľahkú váhu a brať veľmi vážne tento nový kompakt. A samozrejme, mali by sme vyvinúť snahu, aby sme e, podporovali také dodávateľské recepce, ktoré sú založené na hodnotách. Ale každopádne po zajtrajšom e, stretnutí musíme prijať určité závery. 500 poslancov sa vyslovalo za záväzné ciele v oblasti due diligence pre eh, podniky, ktoré fungujú a podnikajú v tejto oblasti. A myslím si, že toto je niečo, k čomu by sme mali eh, pristúpiť, pretože to by prispelo k vyrovnanejšiemu hraciemu polu. Ďakujeme za ENF. Pán Čoka, jednu minútu. Eh, Gianluca Buonanno mal narodeniny tentej týždeň narodeniny a chcel by som to povedať jeho slovami. Otvorte, európsky kolegovia, svoje oči a naozaj zobuďme sa, zobuďme sa, zobuďme sa. E, musíme Nestačí, že slúžime záujmov nadnárodných e, spoločností a tie preukázali nielen e, v Taliansku, že sa prejavujú predovšetkým v tom výrobnom e, priemysle. Sú to firmy, ktoré odišli vyrábať do iných e, krajín a ktorí chcú špekulovať, aj keď je situácia na očiach dobre všetkým ale samozrejme využívajú nielen eh, neferové pracovné, podni- eh, pracovné podmienky, ale zneužívajú aj detskú prácu. Deti, ktoré majú 12, 13 či 14 eh, rokov, ktoré sú v rozpore s pravidlami. To je neakceptovateľné. Pokiaľ Európa chce byť naďalej komplicom týchto medzinárodných podnikateľov, a pokiaľ nechceme mať zašpinené ruky od týchto stoviek mŕtvych, musíme e, zastaviť dovoz e, týchto výrobkov, ktoré sú nelegálne, ktoré boli vyrobené bez nejakého ohľadu na pravidlá a samozrejme, ktoré boli vyrobené. Ďakujeme pán Čoka, pán e, Seinfeld z EPP, nech sa páči, Adam, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci je škoda, že taká tragédia ako tá, ktorá sa stala v Bangladeši, niekedy vedie k zmenám až následne. Práve pri takých príležitostiach, akými sú pracovné podmienky a BOZP dohoda medzi Bangladešom a EÚ, ako aj USA a Medzinárodnou organizáciou práce, do určitej miery zlepšila situáciu. Boli zavedené zmeny prostredníctvom zákonníka práce od roku 2001. Bolo eh, skontrolovaných eh, niekoľko tisíc pracovísk boli vytvorené nové odborové zväzy, ktoré boli riadne zaregistrované. Boli vytvorené aj nové inštitúcie, a ktoré samozrejme sú dôsledkom aktivít EÚ a samozrejme aktivít, ktoré vedú k zamestnávaniu ľudí Takže mohli by sme povedať, že tento proces ešte prebieha, aj keď nie je dokončený, ale samozrejme budeme musieť v ňom e, pokračovať. Predovšetkým v krajinách, ako sú e, Bangladeš. No a to prostredníctvom práve tieto e, dohoda chráni ľudí pred nezamestnanosťou a hladom a chudobou. Musíme prijať e, zodpovedné riešenie, aby sme mohli pomo- pomôcť ľuďom v chudobnejších krajinách. Bez toho, aby sme pridusili a zadusili e, priemysel, musíme im dať e, príležitosť na dôstojný život. Dobre, minútu 30, pán McEwen. Ďakujem veľmi pekne. Za... Ďakujem, že sa zaoberáme touto dôležitou témou. Pokiaľ ide o prístup na trh, eh, tak toto je veľká téma v Makladeši a ako predsednička výboru pre rozvoj naozaj vítam tú skutočnosť, že 10 tisíce eh, pracovníkov, <clears throat> najmä žien, si zarábajú na živopetie a zlepšujú si svoj život, pretože majú prístup na náš trh. No ale hovorili nám aj o, tom, aké majú problémy, ak sa chcú zorganizovať na pracovisku a ako sú zastrašované. Takže vítame, čo ste doteraz urobili a vítame list vašich služieb ambasádorovi eh, v Bruseli pretože je dôležité pripomenúť bangladežským orgánom, že EPA nie je len technická dohoda, stojí na našich hodnotách a e, tam patrí aj e, rešpektovanie práv pracovníkov. A mám ešte niekoľko dodatočných otázok. Stále sa to vyskytuje v Bangladeši a Nestačí mať len e, prístup e, na trh, ale vidíme, že fabriky odchádzajú potom do krajín, kde je ešte horšia situácia. Čiže aké nám môžete záruky, alebo čo nám môžete povedať o plánoch komisie, pokiaľ ide o budúce dohody o obchode a ako chcete zabezpečiť, že sa budú dodržiavať práva a štandardy MOP a po druhé zodpovednosť našich firiem. <sighs> Nie je možné získať investície a zlepšiť e, život ľuďom bez e, toho, aby ľudia dostali dobrú odmenu za svoju prácu. Komisia prijala vašu novú iniciatívu o udržateľnom hodnotovom reťazci. Čo teda urobí komisia ešte, aby zabezpečila, že naozaj budú za tovary platené mm, spravodlivé ceny za mm, šaty, ktoré šujú. Ďakujem, pani poslankyňa Lambert. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja chcem poďakovať eh, komisárke za neutichajúce úsilie zlepšovať textný sektor. Hovorím tu ako predsednička delegácie pre juho, juhovýchodnú Áziu a Sledovali sme tento kompakt udržateľnosti od samého začiatku a mnohí to vnímali ako pozitívnu, inovatívnu reakciu na problémy, ktoré Rana Plaza, tragédia v Rana Plaza tak brutálne odhalila. Vidíme to ako model pre e, angažovanie iných vlád, pretože to, čo práve povedala Linda McEwen, Bangladeš nie je jediná krajina, ktorej sa tieto problémy týkajú, takže myslím, že mnohí z nás by privítali jej e, angažovanosť bangladešskej vlády alebo nasadenie tohto kompaktu v priebehu roku, ale chceme, aby sa tento záväzok obnovoval, aby sa e, občasoval, pretože Bangladeš Banglad tiež by mohol byť vlastne lídrom, pokiaľ ide o dobrú aktivitu ob, eh, odborov, sociálny dialog, zodpovednú produkciu. A my musíme sa zamýšľať nad tým eh, zodpovedným dodávateľským reťazcom, aby sme mm, mali istotu, že my neohrozujeme životy ľudí. Ďakujem. Pán poslanec Líz, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. V rámci delegácie SAD do Bangladešu v marci som si sám mohol urobiť obraz o tom, ako sa pracovné podmienky v textilných a topakových fabrikách zásadne zlepšili čo do stavieb. Ešte koncom roku 2016 ale boli zatýkaní odborári a štandardy Medzinárodnej organizácie práce e, sú ešte stále porušované. Naša delegácia SAD priamo na mieste žiadala realizáciu týchto štandardov a teda e, doplňala oznámenie komisie v tejto súvislosti. Vítam samozrejme tento kompakt udržateľnosti a som veľmi zvedavý, ako to zajtra na tom stretnutí dopadne. Najmä ma zaujímavá otázka, ako komisia chce prispieť k realizácii tohto kompaktu. Poukazujem komisiu opäť na to, že koncom apríla bola schválená iniciatívna správa parlamentu k dodávateľským reťazcom v textilnom priemysle v odevnom priemysle. Parlament žiada od komisie návrh e, zákona, ktorý by konečne stanovil dodržiavanie e, povinnosti obozretnosti počas, e, v priebehu celého dodateľského reťazca, aby v, vo výrobných krajinách sa prispelo k lepším pracovným podmienkam. Ďakujem pekne. Ďakujem pán poslanec Líc a teraz na rozpravu Catch the Eye pán poslanec Marias, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Opakovane sme mali dočinenia s e, touto pracovnou džunglou mm, v Bangladeši, kde malé deti pracujú 10 až 12 hodín, kde dochádza k porušeniu všetkých pracovných e, zákonov, kde stovky e, utrpeli v požiari Rana Plaza ešte stále eh, ľudia z Európy, od, teda odchádzajú tieto pra, pracovné miesta z Európy a ľudia v zámori pracujú za takmer e, nulovú mzdu a nadnárodné spoločnosti, bangladežská vláda, všetci zdá sa, že sa hrajú na schovávačku. Akákoľvek aktivita v textilnom eh, priemysle, akákoľvek aktivita v Bangladeši naozaj spadá pod akýko, padá pod akýkoľvek štandard alebo kritéria, ktoré boli kedy prijaté. Podobná situácia je aj v členských štátoch Európskej únie, napríklad v Grécku a inde. Toto tiež musíme zobrať do úvahy. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani komisárka, veľmi pozorne som sledoval vašu odpoveď na položenú otázku. Ďakujem za ňu a som veľmi rád, že takto intenzívne sa chcete zasadzovať za pracovné právo v Bangladeši. Európska únia je ochrancom ľudských práv a pre mňa osobne základné pracovné práva sú rovnako dôležité ako právo na slobodu prejavu, či právo na zhromažďovanie a iné politické práva. Nemali by sme túto tému podceňovať, preto je dobré, že tu na pôde Európskeho parlamentu preberáme otázky pracovného práva v Bangladeši. Priznám sa, že po preštudovaní všetkých dokumentov som trošku skeptický, pokiaľ ide o to, že by bangladešská vláda chcela e, si vypočuť iniciatívu listy a výzvy komisie a reagovať a upraviť e, kolektívne a individuálne pracovné právo v Bangladeši. Budem vám teda držať palce na zajtrajšom rokovaní a naozaj dúfam, že ak e, po 18. maji sa nič nezmení, tak Európska komisia bude schopná razantne zasiahnuť a neskončí to iba pri ďalších diplomatických sluboch a obyčajných listoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. To bolo posledné vystúpenie a teraz dostane slovo pani komisárka Malmström, aby mohla zareagovať. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem všetkým. Naozaj je to nesmierne dôležitá téma a veľmi vám ďakujem za e, vašu angažovanosť. Zdieľame e, vaše ciele a pokúsime sa pracovať na tom um, maximálne, aby sme teda mm, zaangažovali do toho bangladežskú vládu. Samozrejme, chceme tam mať dobré pracovné podmienky. Kompakt je niečo jedinečné, ako ste viacerí povedali. Uh, nielenže e, vlastne to mm, spôsobilo určité uvedomenie e, v Bangladeši a viedlo to k určitým zlepšeniam. Nie dostatočným, ale naozaj e, podniky sa aspoň začali nad tým zamýšľať, na tou korporátnou sociálnou zodpovednosťou, zabezpečuje teda určité zlepšenia, a aby teda to, čo vyrábajú a predávajú, bolo udržateľné. Takže E, dospelo to aj k zlepšeniu, ale samozrejme ani zďaleka to nestačí, ako ste všetci poukázali. E, vláda musí urobiť o mnoho viac. Je pravda, že tu boli aj určité pozitívne signály, ale tiež nie je dostatočné. Zajtra bude e, rokovanie, budeme férovi, vypočujeme si bangladeských e, partnerov, vypočujeme si, čo plánujú, e, či majú nejakú tú stratégiu, ktorú sme od nich žiadali a môžeme potom v priateľskej a otvorenej atmosfére s nimi diskutovať. Povedali sme to už v minulosti a opakujem to znovu, že sú opatrenia, ktoré môžeme prijať, ak by sme dospeli k názoru, že nedochádza k pokroku alebo ak sa situácia zhoršuje sme pripravení prijať takéto opatrenia, ale e, dnes pred e, tým rokovaním nemôžeme sa tým vyhrážať, že stretnutie je zajtra, dajme im šancu. A máme samozrejme aj iné prostriedky. Urobili, teda veľmi jasne sme im povedali, že tie štyri odporúčania MOP a síce pozmeniť pracovný zákon, aby e, bol v súlade s e, dohovorom, dohovormi MOP, um, po druhé, aby zabezpečili, že zákon o exportných spracovateľských zónach umožňuje aj e, právo na združovanie, po tretie, aby sa prerokovali všetky mm, podozrenia s podvodov a aby sa čo najrychlejšie spracovali žiadosti o vytvorenie odborových zväzov, aby sa nezamietali, pokiaľ naozaj tam nie sú objektívne dôvody na to. Takže toto sú štyri najnaliehavejšie odporúčania a plne podporujeme MOP v ich e, práci. E, čo sa týka e, due diligence, tá dohoda konflikt minerál, na to tiež by sme mali byť veľmi hrdí. Je to trošku komplikovanejšie v tom odevnom sektore. Veľmi úzko spolupracujeme nielen s MOP, ale aj s OECD na teda vypracovanie týchto zmení v oblasti due diligence pre tento sektor. Takže v krátkodobom e, horizonte by sa mali teda zrealizovať e, a uplatňovať v praxi dodávateľský reťazec odevov je fragmentovaný, je veľmi komplexný, je tam množstvo e, diverzity a sú tam rôzne aktéry na celom svete, takže mm, bude veľmi komplikované e, to všetko dosiahnuť. Máme už legislatívu o e, CSR, a zodpovednom správaní firiem. Máme aj smernicu o teda zverejňovanie finančných informácií pre niektoré veľké firmy a EÚ, čo sa vzťahuje aj na sektor odevný a pracujeme s ILO, e, pozeráme sa na to, čo teda môžeme urobiť s inými partnermi v tomto regióne, aby sme podporili zmenu, aby sme ich vyškolili, aby sme ich povzbudili a aby sme teda zorganizovali také e, schôdze, na ktorých sa jednotliví aktéry v regióne budú môcť prepojiť, čiže aby tam bola takáto angažovanosť technická aj politická. To e, prinieslo už určité výsledky a budeme v tom pokračovať a teším sa na úzkú spoluprácu s vami Eh, aby sme spoločne vyvíjali tlak a zabezpečili zlepšenia pre pracujúcich a eh, organizácie eh, práce a aby sa to, tá situácia zlepšila pre ľudí, pre pracujúcich, čo sú často práve mladé ženy a deti. A budeme v tomto boji v ich záujme pokračovať. Ďakujem vám veľmi pekne a určite sa k tejto téme Uh, onedlho vrátime, pán predsedajúci. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne, pani komisárka Malmström za to, že ste tu s nami boli počas tejto rozpravy. Týmto je rozprava ukončená. Hlasovanie bude v júni. A teraz